Uh, Začneme bodom 8 programu. Ide o dobrovoľníctvo a dobrovoľnícka činnosť v Európe. Markus Kuria je náš spravodajca. A dávam mu slovo. Marko, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Táto správa, ktorú predkladám, a som vďačný sekretariátu za priebežnú pomoc, ktorú som vždy dostal, je správou o veciach, o ktorých sme hovorili minule, keď sme mali výmenu názorov o téme, o tejto téme. Správu máte vo svojich dokumentoch. Takže nebudem všetko opakovať, keďže ste si to všetko prečítali. Určite máte aj komentáre. Len zo pár vecí, ktoré chcem povedať. Minule sme sa dohodli na pracovnej metóde A okrem toho, že budeme hovoriť o tom, čo sa stalo počas Európskeho roku dobrovoľnej práce, sme chceli identifikovať aj niekoľko iniciatív, aby sa zabezpečilo to, že dobrovoľníctvo sa jednoducho nestratí z dohľadu po tom, čo sa skončí Európsky rok dobrovoľnej práce a že táto téma bude kontinuálna. Mm, v očiach ľudí, nadväzne teda po úspechu tohto roka a nadväzne po mnohých návrhoch, ktoré sme dostali zo strany mnohých organizácií, združení a mm, organizácií dobrovoľníkov. Takže táto pozornosť si na európskej úrovni vyžaduje väčšiu, mm, táto téma si vyžaduje na európskej úrovni väčšiu pozornosť. Medzi iným som napísal aj to, že by mali byť vytvorené európske stanovy pre dobrovoľníctvo, aby bolo e, jednoduchšie inštitucionálne a právne e, toto ošetriť. Chceme, aby schopnostiach mladých ľudí, ktoré získajú počas dobrovoľnej práce, sa prekladala väčšia dôležitosť. Chceme podporovať iniciatívy komisie pre Európsky eh, kód eh, dobrovoľníctva, pre humanitárne dobrovoľníctvo. Medzi iným chceme poskytnúť e, reakciu na humanitárnej krízy, ktoré sa môžu vyskytnúť, aby sme dosiahli väčšiu mobilizáciu európskych združení za takýchto okolností. Žiadame členské štáty a komisiu, aby vytvorili jednotné kontaktné miesto pre koordináciu rôznych inštitúcií, ktoré riešia dobrovoľníctvo. Hovoríme, že by mal byť jeden centrálny portál v Únii, ktorý by stimuloval koordináciu a uznávanie dobrovoľníckých skúseností, ktoré sa realizujú v rámci EÚ a tam by mala byť aj databánka osvedčených postupov v dobrovoľníctve preto, aby sa posilnilo toto hnutie a preto, aby sme stimulovali osvedčené postupy. A posilňovali to, čo robíme najlepšie. A potom ešte vyzývame členské štáty, aby zachovávali koordinačné body, ktoré boli vytvorené v rámci Európskeho roka dobrovoľníctva. Aby toto aj naďalej boli kontaktné miesta pre organizácie, aby mali kontakt v teréne s Európskou úniou a so sebou, medzi sebou navzájom. Hovoríme aj o miestnych a regionálnych orgánoch, ktoré by mali zjednodušovať byrokratické postupy a tiež by mali e, ponúkať e, daňové stimuly pre dobrovoľnícke združenia. A po návrhoch niektorých kolegov, e, o tom sme hovorili minule, som predložil bod o týkajúci sa potreby sociálnej bezpečnosti a pokrytia dobrovoľníctva. Toto by malo byť povinné, zdravotné poistenie, mm, To by tu malo byť. A chceme tiež, aby členské štáty stimulovali dobrovoľníctvo prostredníctvom pozornosti, ktorá by sa mala venovať formálnemu a neformálnemu vzdelávanie, aby dobrovoľníci boli lepšie zaškolení, lepšie pripravení, aby boli zodpovednejší e, vo svojej činnosti. Toto sú hlavné body. Sú aj ďalšie, ale nechcem e, prechádzať celú správu, keďže si to môžete aj tak prečítať vo vašich dokumentoch. Myslím si, že takýmto prístupom, e, teda, že zanalizujeme Európsky rok dobrovoľníctva, a teraz prechádzame do mm, toho rozmeru budúcnosti a podľa mňa toto je najlepší spôsob, ako si pripomenúť tento rok a ako povedať, že tento rok bol dobrý a potrebujeme pokračovať v tom istom smere aj v budúcnosti. Som otvorený vašim pripomienkám, pozmenujúcim návrhom, o tom budeme hovoriť aj s tieňovými spravodajcami a dúfam, že keď sa bude hlasovať, tak sa nám podarí získať maximálny konsenzus, pretože toto je téma, ktorá si vyžaduje konsenzus, aby sme čo najlepšie implementovali tieto veci užitočným spôsobom. Pani Nevedialová. Ďakujem vám pekne. V prvom rade sa chcem určite poďakovať Markovi za pripravenú správu. Je veľmi dobrá. Vidíme, že Marko je naozaj najlepší asi odborník Európskeho parlamentu na dobrovoľníctvo, naozaj tou osobou, ktorá ho prezentuje veľmi dobre. Uh, Ehm, samozrejme, vyhodnotenie Európskeho roka dobrovoľníctva je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kde sme sa posunuli, keďže je to stále taká činnosť, ktorá nie je možno dostatočne ohodnotená. Ehm, treba povedať, že máme stále jednu pätinu obyvateľov Európskej únie, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu. 100 miliónov ľudí naozaj veľká skupina, ale musíme ich vedieť svojím spôsobom ochrániť. Ja som rada, že počas Európskeho roka dobrovoľníctva sa podarilo vyriešiť niektoré veci, napríklad ehm, po Európskom roku vznikla e, z tej aliancie pre Európsky rok dobrovoľníctva vznikla, vznikla organizácia Európska pre dobrovoľníctvo, kde je Pavel Trantina predsedom. Ja som veľmi rada, že konečne máme nejakú takú tú e, štatutárnu organizáciu, ktorá môže pomáhať rozvoju dobrovoľníctva v Európskej únii. Ja som veľmi rada, že osobne v mojej krajine vzniklo vzniklo oveľa väčšie povedomie o dobrovoľníctve, čiže naozaj tento rok má veľký zmysel. My máme napríklad, ty si spomínala webové stránky, ktoré je treba založiť. My máme napríklad na Slovensku jednu webovú stránku, ktorá sa volá dobrovoľníctvo.sk, kde keď niekto chce riešiť dobrovoľnícke aktivity, tak vie, že môže tam pridať e, napríklad možnosti pre ľudí, kde môžu sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ale takisto ak ľudia hľadajú vedia že tam sa môžu obrátiť a že sú tam proste možnosti a nájdu si presne termín a organizáciu ktorá poskytuje napríklad e, možnosť že ľudia môžu dobrovoľníčiť pre nich čiže naozaj je to veľmi veľmi zaujímavé a veľmi dobre to funguje. ja som mala osobne stretnutie pred dvoma týždňami so zástupcami zamestnávateľov e, veľmi veľkých firiem na slovensku kde sme riešili otázku dobrovoľníctva ako zamestnávateľia môžu podporiť dobrovoľníkov a čo je dôležité ale najlepšia bola vlastne z môjho pohľadu tá ich otázka že prečo je to dobrovoľníctvo dôležité a to je o tom uznávaní tých zručností ktoré dobrovoľníci získajú počas tej svojej aktivity keďže vieme že tie dobrovoľnícke aktivity sú rôzneho charakteru napríklad aj práca v organizáciách e, v oblasti mládeže je takisto dobrovoľníckou aktivitou a naozaj tieto neformálne, to neformálne vzdelávanie ktoré dobrovoľníctvo poskytuje je potreba nejakým spôsobom ohodnotiť a e, nejakým no, spôsobom prezentovať, že máme túto zručnosť, ktorú môžeme takto získať. Čiže toto je jedna z vecí, ktorú ja by som veľmi rada tam možno ešte viacej zakomponovala do tejto správy. Určite dôležitá vec, čo sa týka dobrovoľníkov Európskej únie, je to, čo si aj spomínal. Ja som o tom hovorila minule a to je e, tá vlastne sociálna a zdravotná ochrana dobrovoľníkov. Naozaj vytvorenie systému, aby dobrovoľníci mali nejakým spôsobom zabezpečené, aj keď nie je plné zdravotné poistenie, ale minimálne úrazové poistenie, E, keď sa náhodou niečo stane počas dobrovoľníckej činnosti, aby e, vlastne boli chránení títo ľudia, čo je veľmi dôležitá vec z môjho pohľadu. Takisto ďalšia veľmi dôležitá vec je vyriešenie daňovej záťaže, pretože veľakrát sa stáva, že členské štáty zdaňujú príjmy, ktoré dobrovoľníci získajú, alebo vlastne tie finančné príspevky a náhrady výdavkov pre dobrovoľníkov, ktoré majú počas svojej služby Čiže v podstate oni musia riešiť aj nejakým spôsobom daňové odvody, čo nie je z môjho pohľadu veľmi správne. Nemusím hovoriť o tom, aké je veľmi dôležité dať viacej financií do rozvoja dobrovoľníctva. My v novom programe eh, Erasmus Plus máme naďalej pokračovanie v dobrovoľníckej možnosti pre dobrovoľníckej, Európskej dobrovoľníckej službe pre mladých ľudí. Ja som veľmi rada, že to tam stále máme, že je to veľmi dobrá vec, ktorá napomáha aj európskemu občianstvu, čo je veľmi pozitívna vec v rámci Európskej únie. E, môžem hovoriť veľmi dlho, ale nechcem. E, plne túto správu, ako je napísaná, podporujem. Budem tam mať len nejaké veľmi malé zmeny, ktoré budú skôr doplňujúceho charakteru. Ďakujem veľmi pekne. Danke. Marie-Thérèse. Ďakujem, Marie-Thérèse. Ďakujem, pani predsedníčka. Milý Marko, myslím, že ti môžeme len poďakovať za tvoju prácu a energiu, ktorú si využil vo veci dobrovoľníctva, ktoré je dôležité pre nás všetkých, pretože toto je obohacujúca skúsenosť, e, môže dokonca zmeniť životy našej mládeže, ktorí sú v tej fáze prechodu medzi e, školou a, prac- a zamestnaním. Toto je skúsenosť, pracovná skúsenosť e, mám na európskej či medzinárodnej scéne. Je to nová perspektíva, nová stratégia, ktorá je prospešná v sociálnom a profesionálnom živote. V niektorých prípadoch môže dokonca viesť k sociálnemu znovu začleneniu a umožneniu e, znovu získania pocitu užitočnosti a sebaúcty. A takéto niečo mm, nemá, sa nedá dostatočne oceniť Neviem, ako by sme mohli e, valorizovať e, takýto e, takéto niečo. Hlavne pre mládež je potrebné iniciovať takéto činnosti, aby získali schopnosti a zručnosti, ktoré im umožňa nadviazať na svoje vzdelanie. Myslím si, že by sme potrebovali mať skutočné údaje, aby sme boli schopní ohodnotiť súčasný, súčasný dotrajší vývoj a kto sú dobrovoľníci v Európe? Akým činnostiam sa najviac venujú? Aké sú postupy dobrovoľníctva? Sú rovnaké vo všetkých krajinách Európskej únie? Vieme, že odpovedie nie je. Závisia od kultúry, legislatívy, štruktúry. A tak, ako to žiadaš ty, Marko, pracujeme na to, aby sme zhodnotili európske dobrovoľnícke činnosti, upozorňujeme občanov na príležitosti dobrovoľníctva, ktoré sa im ponúkajú Humanitárne kroky v oblasti športu, kultúry, sociálnej pomoci mládeže, pozbudzovanie Európanov, aby sa um, angažovali v takýchto činnostiach. Ďakujem. Ďakujem pekne, Santiago. Ďakujem, pani predsednička. Aj ja by som chcel sa pridať k tým, ktorí ďakujú a blahoželajú Markovi. Je to veľký expert na túto činnosť, robil vynikajúcu prácu. Niekoľko bodov z mojej strany. Kolegyňa Nevedelová ich už spomínala. Ide o daňové stimuly, mimovládne e, organizácie, združenia, dobrovoľníkov. Mohli by tieto daňové stimuly byť rozšírené na dobrovoľníkov samotných, pretože niekedy oni e, sú odmenovaní len minimálne, členovia športových e, klubov alebo nejakých iných klubov či združení. A potom je tu problém, že e, musia, teda podliehajú daňovému systému. A nakoniec takýto malý klub, toto malé združenie musí platiť vysoké dane. To sa deje momentálne v Španielsku. Niektoré športové kluby, amatérske športové kluby, nehovorím o veľkých uh, kluboch, kluboch, ktoré sú dobrovoľnícke, musia platiť takého, takéto vysoké dane. Potrebujeme primeraný systém uh, daňových platieb v tejto oblasti. Samozrejme, že je to otázka, uh, je tu aj ďalšia dôležitá otázka sociálneho zabezpečenia. Dobrovoľníci samozrejme podstupujú riziko, keď vykonávajú svoju činnosť. Mohli by, mohla by sa im prihodiť nejaká nehoda a pri výkone svojej práce. Takže podľa mňa je zásadné, aby, uh, ich, aby mali primerané krytie. To je všetko. Ďakujem, Marko. Ďakujem. Mám drobnú otázku k 8. bodu tvojej správy. Máš v nej, že budú, budú, budú byť prevzaté tie skúsenosti, ktoré mladí ľudia získajú pri dobrovoľníctve do eh, pasu e, tých zručností. A chcem sa spýtať, čo to znamená. Znamená to, že dobrovoľnícke činnosti budú certifikované? To znamená, že keď niekto sa účastní takejto práce, tak mu to bude odfajknuté? V Európe existujú diplomy a certifikáty, ktoré človek získa pri neformálnom vzdelávaní a v roku 2005 sme presadili, aby činnosti, ktorými sa niekto venuje pri dobrovoľníctve, boli tiež začlenené a vtedy to komisia neurobila. Myslím si, že by sme mali rozšíriť tento pas, keď ho porovnávame e, vzdelanie e, oficiálne a neoficiálne a robíme s nimi takýto rozdiel, tak sme nepochopili tú podstatu. Myslím, že by sme mali tento článok napísať tak, aby sa tie kompetencie, ktoré nadobudnú mladí ľudia pri dobrovoľníctve, boli uznané. Komisia? Je tu niekto z komisie? Nie. Marko, nech sa páči. Som vďačný Európskej komisii za účasť. To bol vtip. Bod číslo 8, o ktorom hovorila pani predsedníčka, sa týka otázky Europasu a išlo o to, že sa dostaneme do kreditového systému. Vždy to môžeme skúsiť robiť rovnakým spôsobom, hoci komisia sa vyjadrila, že to je, mm, takto nezodpovedá. Ďakujem kolegom za príspevok do diskusie a tiež za všetko, čo už robili v priebehu predchádzajúcich stretnutí a čo sa všetko zúročilo v tomto texte. Som vďačný aj za eh, zmeny ktoré ešte dostanem e, v nasledujúcich týždňoch. Nazdávam sa, že sa blížime zhode. A ako som už povedala predtým, asi najdôležitejší signál, ktorý môžeme vyslať voči dobrovoľníckému svetu, je práve tento. Takže ďakujem kolegom za to, čo povedali, ďakujem im za, to, za tú prácu, ktorú odviedli a zavčením do svojej správy ich pripomienky. Ja predložím eh, návrhy na zmeny. Ja neviem, ako by sa mali hodnotiť tieto eh, zručnosti nadobudnuté do toho eh, pasu. To je aj obsahovo nesprávne. Keď nebude chcieť komisia, aby sa to tak urobilo, tak nech sa tak vyjadri. 5. septembra je limit a potom 17. októbra budeme hlasovať. Výborne, takže môžeme sa venovať ďalšiemu bodu na programe a to je dostupnosť stránok verejných orgánov. Nech sa páči, slovo má kolega Zoltán Bago. Vážená pani predsednička, vážené kolegyne, kolegovia, ja chcela by som e, poďakovať za pomoc sekretariátu a kolegom z Európskeho parlamentu. Návrh, ktorý sa týka smernice o dostupnosti, ktorý predložila Európska komisia v decembri 2012 smeruje k tomu, aby sa internetové stránky verejných orgánov stali prístupnými a dostupnými. To znamená, že komisia zavedie jednotné požiadavky, čo sa týka 12 rôznych typov internetových stránok do konca roku 2015 Myslím, že tento návrh smernice podporuje zámery dostupnosti a je tiež v súlade s dohovorom Spojených národov o dostupnosti pre ľudí, ktorí majú postihnutie. Tieto internetové stránky umožnia týmto ľuďom prístup ku službám a zvýšia kvalitu ich života. Obávam sa, že prístup nás e, v jednotlivých členských štátoch nie je koordinovaný. Dovolte, aby som vám zhrnul ako spravodajca niektoré veci, ktoré navrhujem. Dovolte mi predovšetkým, aby som pohovoril o internetových stránkach, ktoré sa odporúčajú Tých 12 návrhov pokrýva len časť verejných orgánov a tieto orgány tvrdia, že tá prístupnosť týchto stránok bude mať dopad aj na iné internetové stránky. Ja chcem poukázať na to, že existuje rozdiel medzi webovými stránkami, ktoré majú vzdelávací a ktoré majú kultúrny obsah. Ten návrh komisie spomína len poukaz na univerzity a inštitúcie vzdelávania tretie, terciárneho e, stupňa. Nazdávam si, že by bolo dôležité, aby tieto internetové stránky boli k dispozícii nielen ľuďom, ktorí majú postihnutie a trpia postihnutím, ale aj starším ľuďom pretože starší ľudia majú problém s používaním počítačov a hrozí im izolácia. V prípade, že im to neuľahčíme, budú ešte osamlejší, ako sú. Inými slovami, dovolil by som si navrhnúť, aby relevantné strany navrhli také technológie, ktoré budú priateľské k užívateľom a k, užívateľom a k starým ľuďom zvlášť. Rád by som vás vyzval k podpore tohoto stanoviska a uvítam vaše pripomienky a postrehy. Už došlo k výmene názorov v, vo výbore INKO, kde sme predložili celý rad pozmeňujúcich návrhov. Boli to Adam Koša, Tonáš Bol, Roberta Angelili a ďalší. A to ešte naviac k správe časy Markakis. Všetky tieto pozmeňovacie návrhy boli navrhnuté v tomto zmysle. Nazdávame sa, že bezpečnosť informácia, ochrana dát je stále dôležitejšia. V správe INKO chceme spomenúť problém staršej generácie, čo sa týka dostupnosti internetu. Chceme ešte ďalej špecifikovať požiadavky dostupnosti internetových stránok a tiež chceme špecifikovať obsah internetových stránok. Zdôrazňujeme dôležitosť politiky začlenenia do internetovej komunity e-inclusion. Veríme, že to prinesie inováciu a zvýši to zamestnanosť. Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. oktobra 2011 týkajúci sa mobility a ľudí s postihnutím obsahuje určité prvky, ktoré by sme tiež radi zdôraznili. Nazdávame sa, že treba menovite spomenúť znakový jazyk. Týmto spôsobom by sme radi pretvorili náš dokument tejto chvíli môžeme povedať, že smernica, ktorá upravuje dostupnosť internetových stránok verejných orgánov je dobrá tak, ako je, ale budeme ju musieť ešte doplniť, aby pokrývala všetky druhy verejných orgánov a inštitúcií. Ďakujem vám za postrehy a pripomienky. Ďakujem. Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. Zatiaľ sa ešte nikto neprihlásil o slovo, tak možno dáme slovo komisii. Nech sa páči komisia. Jos van der Flöte, takže ďakujem za možnosť sa vyjadriť. Predovšetkým by sme chceli poďakovať výboru za konštruktívnu prácu a pohľad na túto problematiku. Myslím, že to je, že sme, čo sa týka pochopenia a pohľadu na problematiku, na rovnakej lodi. Ešte raz teda ďakujem výboru aj spravodajcovi za ich prácu. Podporujeme úsilie, ktoré sa vynakladá na to, aby sa tento návrh zakomponoval do už existujúcich európskych politík, ktoré sa týkajú ľudí s postihnutím, čo sa, ktoré sa týkajú vyčlenenosti a to sú oblasti, ktoré, o ktoré sa treba postarať. To všetko by malo byť zakotvené, či už v tomto návrhu, alebo v inom z osobitných opatreniach. Mám malú pripomienku. Nazdávame sa, že audiovizuálny obsah, to je váš pozmenujúci návrh v článku 1 už bol zahrnutý a smernica ho obsahuje a pokrýva ho. Čo sa týka návrhu na rozšírenia záberu, nie ste určite jediný, kto navrhujete takéto rozšírenie na viacero typov internetových stránok, ako čo do e, typu aj čo do obsahu. Komisia zvažuje, aby, alebo sa snaží o to, aby ten návrh bol úzko vymedzený a zároveň efektívny a aby vyhovoval potrebám krajín, pričom podmienky, v ktorých sa vytvára, je rozdrobenosť trhu. Takže musíme zohľadniť práve tú rozdrobenosť trhu a neistotu na trhu a s ňou sa popasovať. Je to ako na stránke dopytu, tak aj na stránke ponuky, čo sa týka trhu s týmito službami. Tá filozofia za tým návrhom spočíva v tom, že keď pokrieme týchto 12 typov stránok vo všetkých krajinách, tak, aby sa poskytovali služby, ktoré sú vyhovujúce tváru v tvár občanom, tak dosahujeme kritické množstvo a táto kvalita sa rozšíri aj na stránky, ktoré nie sú alebo nepochádzajú od verejných inštitúcií, sú súkromné. A tým pádom sa nám podarí zmeniť tú rozdrobenosť trhu. Potom je ešte otázka, ktorú sme zatiaľ nevyriešili, ale cítime, že by mohlo tu vojsť ku konfliktu pozmeňujúcich návrhov 6 a 10 snad nie v ich zacielení, ale v tom, že jeden navrhuje, aby sa rozšírila e, pôsobnosť e, aj na stránky s kultúrnym obsahom. A pozmeňujúci nám číslo 10 hovorí, že sa má zahrňuť aj činnosť v oblasti kultúry. Možno sa tieto pozmeňujúce návrhy prekrývajú a mohlo by dôjsť až k protirečeniu, keď navrhujeme jednu vec a na druhej strane vyžadujeme záväzok na druhej strane. Ešte raz vám v každom prípade ďakujeme za veľmi konstruktívny prístup a všetky vaše pripomienky starostlivo zvážime. Ďakujem vám, pani predsednička. A ja ďakujem. Ak sme dosiahli zhodu, tak môžeme uzavrieť aj tento bod programu. Ako som už povedala, máme 5. E, termín a potom budeme 17. októbra o tom hlasovať. Máme ešte rôzne otázky, máme nejaké rôzne otázky. Ak to tak nie je, tak končím oficiálne zasadnutie a chcela by som zaželať všetkým kolegom, ktorí nás teraz odpustia, krásnu dovolenku. Uvidíme sa opäť 5. septembra budeme hovoriť o e, stanoviskách a pozmeňujúci návrh k rozpočtu. Takže všelám ešte raz všetkým pekné prázdniny a týmto sa oficiálne zasadnutie s tým, že tu zostanú len tlmočníci a budeme viesť krátku diskusiu